zápisnice, dostali sa dispozícii, sú k tomu nejaké pripomienky, keď nie, tak vychádzam z toho, že vlastne ten celkový protokol môže byť schválený. Čo sa týka ďalšieho bodu nášho dnešného zasadania, to je spoločná rozpráva. Ide o reformu spoločnej